Hektárovi Ettingerovi a spravodajcom, ktorí vystúpili v tejto rozprave, ktorá je týmto ukončená. Teraz prejdeme na druhý bod programu dnes po obede. A síce je to správa kolegu Bodila Valéru, vývoz zbraní, vykonávanie spoločnej pozície 2008 a dám eh, hneď slovo spravodajcovi Valerovi na 4 minúty.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 Rada by som sa poďakovala tieňovým spravodajcom eh, za dobrú spoluprácu. Nie sme rovnakého názoru vo všetkých podrobnostiach, ale v podstate máme rovnaký názor, že kontrola vývozu zbraní musí byť sprísnená. Máme teda e, rôzne názory, ale pokiaľ ide o, o to, že sa nesmú zbranie dostať do zlých rúk, v tom sme si zajedno. E, kontrola zbraní je dôležitou súčasťou našej politiky a stáva sa to aj vnútropolitickou otázkou, pretože stále viac teroristických útokov útokov v Európe e, vykonávaných Al-Kaidou e, prebieha s európskymi zbraniami. E, teraz sme sa sústredili v diskusii na vývoz zbraní. V španielských médiách sme k tomu si tiež čo to vypočuli. Španielský kráľ má vycestovať do Sádskej Arábie, tam tiež pôjde o zbranie, ale tu sa hovorilo skôr o tom, že chceme predať mier teda a mali by sme predávať mier a nie e, zbrania. Nechcem ani radikalizáciu um, mešít v Európe. Saudská Arábia e, nielenže podporuje radikalizáciu mešít, ale systematicky e, ďalej exportuje zbranie do sírskeho vojnového konfliktu. Európske zbranie teda končia v rukách teroristov a toto akceptovať nemôžeme. Musíme vytvoriť spoločné pravidlá, musíme mať spoločnú pozíciu. Tu máme tých 8 kritérií a za pomoci týchto 8 kritérií by sme mali zabrániť exportovaniu zbraní do konfliktných eh, zón konštatujeme, že e, posúdenie členských štátov nie je postačujúce v tejto veci a mnohé kritéria vlastne mali viesť k tomu, e, že už do Saudskej Arábie sa žiadne zbranie vyvážať nebudú. Avšak situácia je taká, e, že sa tak aj naďalej deje, takže sa to môže porušovať bez dôsledkov. Mm, krajiny určite kupujú alebo nakúpili zbranie v eh, mierových časoch a teraz eh, sú až zúčastnené na vojnových eh, konfliktoch. A tu vyvstávajú samozrejme mnohé otázky. Prečo niektoré členské štáty aj naďalej vystavujú nové povolenia na vývoz zbraní? Dá sa zabrániť vývozom? Vieme zabrániť tomu, aby tieto zbranie sa dostávali potom ďalej? Parlament navrhuje, aby sme uvalili embargo eh, na vývoz e, do Saudskej Arábie, ale aj do iných e, štátov. To je jediná možnosť, ako postupovať proti krajinám, ktoré nedodržiavajú tieto pravidla. A pri ich posudzovaní musíme lepšie navzájom spolupracovať. Nejde len o to, e, za akým účelom sa tie zbranie používajú, za akým účelom sa používa materiál, ale ide aj o to, ako vyzerá situácia v jednotlivých krajinách. 40 nášho zbrojného materiálu ide do krajín na Blízkom východe a 15 do krajín na východe Európy. V Európe máme obrovskú nadkapacitu pri výrobe zbraní. Sice musíme exportovať, aby priemysel úplne nezanikol, ale tento zbrojársky priemysel vznikol pôvodne za účelom vykryť vlastné potreby. Chcem pripomenúť článok 10, ktorý eh, zdôrazňuje spoločné stanovisko že e, e, zohľadňovanie trhu práce nemôže viesť k e, ďalšiemu poskytovaniu, dodávaniu zbraní do zahraničia. Nemôžeme pri exporte zbraní narúšať vlastné pravidlá. Je potrebné uskutočniť zmeny, je potrebné sprísniť kritéria posudzovania a je potrebné uvaliť sankcie voči krajinám, ktoré porušujú pravidla. Dúfam, že pani Mogherini využije príležitosť a uvalí všade tam, kde je potrebné embargo. Nejde tu len o zachovanie medzinárodného mieru, ale ide tu aj o istotu našich občanov. Ďakujem. Teraz e, odovzdám slovo ministrovi Mazikasovi. Vítajte v snemovni v mene podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Mogherinovej. Nech sa páči. Thank you very much. Um... E, ďakujem pekne, pán predseda vážené poslankyne, vážení poslanci. Vystupujem v mene vysokej predstaviteľky pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku pani Mogheriniovej, Mogheriniovej. A vítam možnosť dnes vystúpiť a takisto vítam prípravu tejto správy, ktorú má na starosti vážená poslankyňa Valero. To len dosvedčuje dohľad parlamentu nad e, oblasťou vývozu zbraní, e, čo je oblasť, ktorá si vyžaduje značnú transparentnosť. Otázky vývozu zbraní, e, ktoré sú riešené na úrovni EP a ktoré sa týkajú mimovládneho sektora, ako aj akademickej obce a toto všetko zaznamenalo obrovský pokrok za posledné roky. Je to neoceniteľný pokrok a to len počiarkuje, že transparentnosť a dialog sa môžu diať bez ohľadu na to, akým spôsobom sú dotknuté zodpovednosti národných zainteresovaných strán. Teraz riešime otázku zbraní hlavne zmluvou o zákaze vývozu zbraní. Je nevyhnutné, aby požiadavka na transparentnosť nebola v, e, teda e, v rozpore e, s národnou regionálnou bezpečnosťou. Vývoz zbraní sa teraz odvíja od, od dokumentu, ktorý bol schválený v roku 2008. Je to jedinečný dokument, ktorý rieši možnosť členských krajín vyvázať, vyvážať zbranie a teda v kontexte vymenenia si informácií medzi zodpovednými orgánmi Kritéria, ktoré sa týkajú posudzovania rizika, ktoré sú stanovené na úrovni tohto dokumentu VEU, sú ďaleko siahle, hlavne pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Riziko e, presmerovania tých zbraní a je takisto riešený aj dopad na regionálnu a národnú stabilitu. Národné licenčné orgány e, sa opierajú e, o tzv. používateľskú príručku, ktorá bola zostavená v roku 2015 a ktorá bola prispôsobená tejto zmluve o narábaní so zbraniami spolu s poločnými kritériami na posúdenie, posúdenie a tými celkovými, tie celkové ciele teda EÚ v tejto oblasti e, sú podpora zodpovednej politiky vývozu zbraní a konvergencia národných politík vývozu zbraní. V, podpo- v rámci podpory takýchto cieľov Rada ako aj SVČ poskytujú platformu na vzdielanie informácií, ktorá predstavuje respektíve vo forme e, takej špecifickej skupiny, pracovnej skupiny na úrovni rady, ktorá sa týmto zaoberá a ktorá posudzuje všetky rizika vrátane licencií. Ako aj usmernia na úrovni EÚ, aj tieto komponenty, ktoré sa týkajú výmen informácií, e, boli nedávno e, prerobené, tak povediac, v dôsledku dohody, ktorá bola dosiahnutá v roku 2015. Toto naďalej prispieva, prispieva konvergencii politik, vývoz zbraní v rámci ich implementácie. Teraz krátkosti pohľad na svet mimo EÚ. V blízkom susedstve viaceré tretie krajiny sa zosúladili s kritériami spoločnej pozície EÚ, aby sme im pomohli v ich každodennej operačnej stránke, tak EÚ má e, taký program sensibilizácie, e, respektíve osvety, E, naj, najnovšia fáza na roky 2016-2017 sa ukončí e, čoskoro, ale už príjmame kroky na to, aby sme zabezpečili e, fázu na roky 2018-2019. Po druhé, a tu prechádzame ešte do širšieho kontextu, chcel by som odkázať na zmluvu o obchodovaní so zbraniami. Táto zmluva nastavuje veľmi komplexné a akceptované pravidlá, ktoré sa týkajú obchodu so zbraniami. V 2014 vstúpili do platnosti, okolo 130 krajín už je signatármi a je tam e, mnoho ďalších pridružených krajín, e, vrátane všetkých 28 členských krajín. Treba však poznamenať, že niektorí z najväčších, najvýznamnejších e, vývozcov a dovozcov zbraní ako Rusko, Čína, India, Pakistan ešte zatiaľ túto zmluvu nepodpísali, respektíve neratifikovali. Všetky diplomatické príležitosti sú vyčerpávané na to, aby sme sa snažili nabádať tie krajiny, ktoré zatiaľ nepristúpili k tejto zmluve, aby tak urobili. Tým, že poskytujeme aj tie programy EÚ, tam by sú požadované, tam by sú potrebné. Tento obchod so zbraniami sa stáva stále viac globálnym a musíme my viesť príkladom, pokiaľ ide o vývozy zbraní z EÚ a takisto je našou povinnosťou pozbudzovať a podporovať ostatných výrobcov zbraní a obchodníkov so zbraniami, aby akceptovali a aplikovali tieto štandardy. E Ďakujem pekne, teraz si vypočujeme e, predstaviteľov politických skupín. Najskôr pán Kelam za IPP, e dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Minister Mazikas. Vážny pán minister Mazikas, rád by som poďakoval kolegyni Valerov za jej podporu a odhodlanie a pripravenosť pochopiť rôzne názory, ktoré stále existuje. Som spokojný e, s tým, e, že správa si uvedomuje potrebu samoobrany a to znamená, že aj členské štáty majú legitímne právo získovať vojenskú technológiu, aby podporili právo na samoobranu. 8 kritérií spoločného stanoviska znamenajú e, e, odhodlanie členských štátov kontrolovať a e, verifikovať vývoz zberajerenských podnikov. Udelovanie vývozných licencií je založené na jednoznačných princípoch. Je niekoľko problémov súvisiacich s implementáciou spoločného stanoviska, preto podporujeme náročnejší a koherentnejší prístup, ale nevidíme ako EPP potrebu nových kritérií, prípadne um, potrebu nových štruktúr alebo sankcií. Prvou úlohou je zaistiť um, plnú implementáciu um, Kristenkových um, e, záväzkov potrebujeme včas a sústavne vymeniať si informácie o vývozných licenciách a skutočnom vývoze. Členské štáty môžu získovať informácie rôznym spôsobom. Výmenenie e, e, relevantných e, informácií je dôležité pri rozhodovaní o udelení alebo odobratí vývoznej licenzie a vítam prístup rády, najmä to, že poskytuje platformu na výmenu informácií a ďalšie nástroje Mm, e, e, mm, náležité využitie zbraní nás znepokojenie a musíme to e, riešiť, riešiť tento problém účinne prostredníctvom spoločnej stratégie a spoločných aktivít členských štátov a komisie. Požiadali sme oddielne hlasovanie o oceku 2934 spolu s EKR Dúfame, že kolegovia podporia tento návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Kelam. A teraz za socialistov a demokratov pani Ayala Sender. Prosím, Ines, dve minúty. Gracias, presidente. Sí, yo también me uno a... Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som sa chcela poďakovať za spoluprácu e, Um, s pani Valero a môžem konštatovať, že práca je veľmi pozitívna vždy. Chcem sa tiež poďakovať za zahrnutie inovatívnych bodov, ako napríklad možnosť mať zoznam spoločností a jednotlivcov, pri ktorých existuje podozrenie, že sú súčasťou nezákonného obchodovania so zbraniami. Zároveň ale aj sú partnermi. Ďalšia možnosť e, a síce posilniť e, bezpečnosť voči kybernetickým útokom, vzhľadom na to, že prístup k národným licenciám e, môže byť aj rizikový údaj. A preto je dôležité preškoliť osoby, ktoré majú túto povinnosť Zároveň máme možnosť zahrnúť aspekt týkajúci sa budúcnosti. Ide o Brexit, keď Spojené kráľovstvo viac nebude v Európskej únii, aby sa ale neznížila kapacita Spojeného kráľovstva, aby mali aj naďalej rovnaké štandardy a bezpečnosť, pokiaľ ide o medzinárodný obchod so zbraniami a o kontrolu obchodovania so zbraniami, aby tam nedošlo k nejakým čiernym dieram. Ďakujem tiež za to, že pani spravodajkyňa sem zahrnula aspekt týkajúci sa ochrany oznamovateľov, informátorov, aby mohli oznámiť, ak zistili, že v ich eh, spoločnosti alebo na úrade eh, sa niečo udialo, došlo k nejakej situácii, kedy sa neuplatňujú pravidlá, ako by sa mali uplatňovať. A potom tá ďalšia možnosť, eh, tak ako sme identifikovali e, zlú prax a máme teda e, čiernu listinu, ale mať aj zoznam krajín, ktoré pracujú dobre a ktoré dobre kontrolujú tieto vývozy a bilaterálne obchody s Európskou úniou. Je tiež potrebné vo väčšej miere zaintegrovať aj európsku legislatívu a OSN, aby sme mali podstatne silnejšiu pozíciu, pokiaľ ide o kontrolu vývozu zbraní. Ďakujem pekne, pán Valden, za EKR, aj vy dostanete dve minúty. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musíme mať na zreteli, že obranný e, priemysel je životne dôležitý pre e, národnú bezpečnosť a z hospodárskeho hľadiska. Nesmieme to podceňovať. 5 európskych krajín patria medzi najväčších vývodcov vo svete, takisto ako aj ozbrojené strany. E, vojenský priemysel je veľmi dobre regulovaný a zodpovedne kontrolovaný máme e, opatrenia, ktoré zistuje, že zbranie a kľúčové e, zložky sa nedostanú do tých nesprávnych e, rúk. Mám na mysli pochybné štáty, potenciálnych nepriateľov. Nemáme nastolovať dodatočnú reguláciu, aby sme vyšli v ústrety e, celom politickej integrácie únie a v Spojenom kráľovstve. Máme už bez tak veľmi e, stabilný a komplexný systém kontrola, kontroly za vývozom bez ohľadu na aktivity únie Mm, mm, súhlasíme s viacerými zložkami správy pani spravodajkyne, ale s niektorými nesúhlasíme, najmä pokiaľ ide o posilnenie úlohy únie na úkor členských štátov. Dúfam, že parlament odmietne akékoľvek odporúčanie eh, sankcionovať členské štáty, ktoré nesúhlasia so spoločným stanoviskom. Takisto nevidíme potrebu v súčasnosti, keď máme rozpočtové tlaky, aby sa zriadili osobitné fondy, ktoré sa budú e, e, e, používať na posilnenie kapacity licenčných orgánov a ich pracovníkov v členských štátoch treba spomenúť minimálne medzinárodnú zmluvu OSN eh, v oblasti obchodovania eh, s, so zbraniami. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu úlohu. Prečo musíme posilňovať aktivitu únie v tejto oblasti, keď širšie medzinárodné spoločenstvo musí konať v tejto eh, veci? Veľmi málo sa spomína o tom, že členské štáty ktoré najviac zneužívajú medzinárodné obchodovanie so zbraniami. E, mám na mysli e, Rusko, Irán, Pakistan, Severnú Koreju, Čínu. Práve tu by sme mali sústrediť našu pozornosť. Žiadny z týchto štátov nepodpísali dohovor OSN v oblasti obchodovania so zbraniami a zatiaľ, čo členské štáty únie tak učinili. E, Je tu e, otázka na vás, pán poslanec Van Orden a síce od pani poslankyne Skotka to. Akceptujete? Áno. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Táto diskusia o podovaní so zbraniami ide súbežne s blokádami a demonstráciami e, proti obchodníkom zbraniami e, v Londýne a mm, súvisí to s e, návštevou pani May do Sávskej Arábie. Chcem sa opýtať kolegu, či budete hlasovať za podporu správy Valerov, ktorá volá potom, aby sa skoncovala s predajom zbraní Sávskej Arábie, ktoré sa používajú na zabíjanie jemenských detí som e, si vedomiť, že ste pripravili svoje otázky ešte predtým, ako som začal svoj príhovor. A nepáči sa mi formulácia e, vo vašej otázky. Samozrejme, e, jednoznačne odmietam zabíjanie detí a ďalších civilov počas ozbrojených konfliktov, avšak zakázať vývoz zbraní do Saudskej Arábie samozrejme nie je. Mimochodom, napríklad kampaň proti obchodovaniu so zbraniami e, konala v tejto veci, e, obvinila vládu Spojeného kráľovstva, vec sa prednávala v Najvyššom súde Spojeného kráľovstva v júli tohto roku a tento súd rozhodol e, na prospech britskej vlády. Nemám čas, aby som prečítal celý rozsudok, rád vám dám k dispozícii v kopii, ale E, e, e, štátny tajomník Spojeného kráľovstva. Vo svojom rozhodovaní nepozastaviť licenciu nebolo, toto rozhodnutie nebolo ani racionálne, ani iracionálne, ani nezakonné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Nard za ALDE, nech sa páči. Minútu 30 dostávate. No mezclemos konceptos legitimos, que es legítima defensa. Ďakujem pekne, nemiešajme legitímne koncepcie, ako je legitímna obrana, pretože to je aktívna obrana, nesmieme z toho robiť prostitúciu pre obchod. Je dôležité, aby 8 kritérií, ktoré sme si dohodli v roku 2008, aby boli efektívne, aby to nebol len retorika, aby to bola skutočná realita. To je Jemen, kde stovky tisíc ľudí sú bombardovaní E, výrobkami, ktoré boli vyrobené v Európe a to je hamba. Preto nemôžeme povedať, že to, čo sa teraz deje v Európskej únii, že sa to bude ďalej diať, pretože ten krvavý obchod musí ďalej pokračovať, aby existovala realita pre našu obranu. Prosím, e, neprostitujte moju legitímnu obranu s obsceným obchodom e, krvaveným iných. Keď sme schválili 8 kritérií, tak ich prosím zachovajme ak existujú sankcie pre nadmernú produkciu mlieka, tak je potom obcenné e, taká predstava, že nebudú existovať sankcie, keď my predávame alebo realizujeme predaj mimo týchto 8 kritérií. A je realita, že štáty, ktoré vyvážajú, ktoré sú najväčšími vývozcami, porušujú práve týchto 8 kritérií. Ak máme byť úprimní, tak prosím, odstraňme tých 8 kritérií a nebuďme takto cynickí. Pretože aby sme predávali komu len chceme, pretože biznis je najdôležitejší. Takto to nejde. Ďakujem pekne. Teraz za GUE minúta 30. Pani Lezing. Keď počúvam pána Van Ordena, všetko je výborne e, regulované, ale e, export zbraní z Európy e, narastá v ostatných rokoch kolega e, opravnene poukázal na Jemen, takže som e, rada, že v správe sa navrhuje toto bláznostvo obmedziť. Niekde by som si bola želala trochu viac e, do obsahovej stránky, aby sme išli cestou ďalšieho pokroku. E, tých 8 kritérií e, vytvára vlastne právne záväzný rámec pre európske e, vývozy zbraní. Pán Kelam, tu nejde o žiadne nové kritéria. Musíme konštatovať, že takmer všetky štáty proti týmto pravidlám e, idú a porušujú ich. A nehovoríme tu dnes o Rusku. Aj v Nemecku e, v roku 2015 okolo 4 4 tisíc exportných licencií e, porušilo tieto exportné kritéria, respektíve ich možno považovať za problematické a v ďalších ostatných európskych krajinách to asi nevyzerá lepšie. Takže čo potrebujeme nevyhnutne, to sú tri veci. Žiaľ, správa e, detálne navrhuje niečo len k prvému aspektu, k tým ostatným dvom je vágna. Potrebujeme jednotnú, jednotnú a úplnú povinnosť podávania správ členských štát, štátov. Je dôležité, aby dodržiavanie kritérií mohli preveriť nezávislé subjekty a sú potrebné sankcie proti tým, ktorí notoricky porúšajú tieto predpisy. Bez týchto opatrení e, naďalej zostanú tieto pravidlá pre export zbraní e, deravé a e, budú podnecovať vojnové konflikty všade vo svete. Ďakujem pekne, pani Lunaček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 Ďakujem za skupinu EFDD. Pán Carver, dve minúty. Exporty munície a zbraní by mali závisieť e, od ohodnotenia e, suverénneho štátu, od národného štátu ja sa domnievam, že politika vývoru, vývoja, pardon, vývozu zbraní musí ostať v rukách, e, v našom prípade v rukách britského elektorátu. E, to vždy bude súčasťou aj každej kampane pred e, všeobecnými parlamentnými voľbami. Po Brexite Spojené kráľovstvo by nemalo byť naďalej viazané spoločnou pozíciou EÚ, podľa môjho názoru naša vláda ešte neosvetlila, ako bude vyzerať budúca zahraničná a bezpečnostná politika. Dnes ráno iba bol e, zverejnený príslušný dokument, ale neob, neobsahuje e, veľa detajlov a ja si myslím, že my by sme mali získať späť v tejto oblasti našu nezávislosť a preto Spojené kráľovstvo sa musí stiahnuť e, zo e, štruktúry spoločného velenia Európskej únie. Budeme využívať NATO tam, kde to bude potrebné. E, za to hlasoval aj britský elektorát v minuloročnom referende o vystúpení z EÚ. Ďakujem. Ďakujem pán Schaffhauser v mene ENF za jednu minútu. exportations vývozy zbraní z členských štátov pokračujú, i keď pravidla ich používania už teraz obmedzujú slobodu našich štátov. Počas aféry Mistral vo Francúzsku sme videli, ako to je, ako sa ničí dôvera eventuálneho nákupcu a my sme sa podriadili odporúčaniam. Keď e, zbranie zo západného sveta sa dostávajú do rúk e, neonacistov, napríklad v Ukrajine, alebo do rúk džihadistov v Sýrii, alebo na Blízkom východe, ktorý má vlastné ponímanie demokracie a ľudských práv. E, všetko toto je možné, stále možné, a to s podporou Európskej komisie, dokonca s podporou Európskeho parlamentu v prípade niektorých štátov. My nemôžeme spochybňovať nezávislosť a dôveryhodnosť Francúzska. V európskom kontexte je to záležitosť našej suverenity a preto Francúzsko musí vystúpiť z tejto Európskej únie. Toto boli rečníci za politické skupiny. Teraz pán Michal Galer, 1 minúta 30. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne za eh, všetky pripomienky som veľmi rád, že každý rok sa koná táto rozpráva, pretože je to dôležitá téma z hľadiska našej zahraničnej politiky. A my ako Európska únia mali by sme si uvedomiť, sme jediným regiónom sveta, ktorý má taký náročný a prísny katalóg e, podmienok, kedy nesmieme dodávať zbrania. A zároveň tento katalóg podmienok je aj odporúčaním pre iné časti sveta, ktoré by sa podľa toho mali orientovať. Súčasťou realistickej politiky je ale aj to, že by sme nemali asi spoločnú pozíciu rady keby nebolo výsadou členských štátov stanovovať e, tieto kritéria na vlastné exporty a rozhodovať o tom, či ich dodržia alebo nie. To e, je súčasťou toho obrazu, ak si chceme teda povedať úprimne, a aká je situácia. V rámci príslušných pracovných skupín rady pravidelne diskutujeme o situácii v jednotlivých konfliktných oblastiach a bolo by dobré, keby k výsledku týchto diskusí patrilo aj to, že príjmeme spoločné pozície e, k jednotlivým konfliktným regiónom. To by zvýšilo úroveň bezpečnosti na celom svete. A myslím si, že takto by mala smerovať ďalej aj diskusia na rade. Národné parlamenty by mali e, viesť diskusiu o svojej vlastnej bezpečnosti, ale nie nikto iný, nikto nepovolaný. Ďakujem a teraz pán Tonino Picula. Jedna, jeden a pol minúty. Správa hovorí um, právom, že štáty majú legitimné právo nakupovať technológiu za účelom obrany, ale musíme povedať, že tu nie je dostatočne vysoká transparentnosť Veľa spoločností legitímne vyrába e, obrannú technológiu, ale finálne použitie týchto zbraní nezodpoveda kritériám v spoločnej pozícii. Takmer 100 miliard e, licencií na vývoz zbraní z EÚ je príliš vysoké čísla. Mali by sme žiadať väčšiu transparentnosť a informácie o tom, kde sa nachádzajú tieto zbranie. Medzinárodné spoločenstvo väčšinou reaguje veľmi pomaly po vypuknutí konfliktov a my potrebujeme jasné kritéria na kontrolu vývozu zbraní. Fragmentácia obranej politiky v EÚ aj fragmentácia zdrojov vedie k tomu, že e, sa zväčšuje objem exportov vojenskej technológie. A musíme takisto e, zvýšiť e, integráciu Európskej obrannej únie. Ďakujem pani Tomašič. Ďakujem. Zbranie, ktoré vyvážajú výrobcovia EÚ do tretich štátov, často končia v zlých rukách, v nesprávnych rukách a porušujú humanitárne právo. Ale toto sa asi tak rýchlo nezmení, pretože vojna sama o sebe je veľkou kalamitou, ktorá e, vyvoláva v ľuďoch to najhoršie správanie. Povaha vojenskej, vojenského priemyslu je taká, že že žije vlastne z toho konfliktu a i keby sme chceli kontrolovať e, predaj do tretich štátov, celý ten reťazec neodkontrolujeme a v konečnom dôsledku ľudí nezabíjajú iba zbranie. Podrobiť e, vojenskú politiku členských štátov kontrole vysokej zástupkyne nebude mať žiaden výsledok. Tým sa Únia zasa iba snaží získať nové právomoci. Ja to neakceptujem, nesúhlasím s tým, najmä preto, lebo sa domnievam, že opäť to prospeje iba veľkým výrobcom a nie lepším výrobcom, ktorí sa správajú podľa pravidiel pri výrobe zbraní. Ďakujem teraz Miguel. Jedna minúta. Amnesty International vydala správu, kde sa hovorí, že každý rok pol milióna ľudí príde o život v dôsledku manipulácie s malými ručnými um, strelnými zbraniami. Stá tisíce trpia konfliktami, ktorých korenie obchodovanie so zbraniami. Saudská Arábia dostáva dodávky zbraní a bombarduje zároveň školy v Jemene aj nemocnice. V Španielsku sa vzdelávajú saudskí piloti, ktorí potom bombardujú Jemen a tým porušujú medzinárodné humanitárne právo. A to sa netýka iba európskych inštitúcií, táto problematika, ale aj priamo e, kráľovskej rodiny, španielského kráľovstva a španielskej vlády. A my musíme v tomto ohľade zmeniť naše vzťahy ku Kataru alebo Saudskej Arabii a podobným štátom. Ehm, obchodné záujmy nemôžu ovplyvňovať to, ako realizujeme politiku ľudských práv. Správa obsahuje aj pozitívne prvky o dodržiavaní humanitárneho práva a o transparentnosti, ale nejde iba o to, aby sme zahlasovali za túto správu, ale aj o to, aby sme implementovali túto správu e, v, realite, e, v reálnom živote. Ďakujem, pán Buchner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Európsky parlament e, sa dnes jasne vyslovil proti exportu zbraní do krízových regiónov. Zahambujúce ale je to, že moja krajina Nemecko e, patrí ešte stále k najväčším svetovým exportérom zbraní do krízových regiónov. Bez ohľadu na to, kto 24. septembra sa stane Eh, kancelárom, či už pani Merkelová alebo pán Šulc, toto bude pokračovať. Eh, tie obrovské vývozy zbraní Merkelová, Gabriel a Šulc eh, sa na verejnosti prezentujú často ako zachrancovia utečencov, ale čierno-červená vláda svojimi exportami zbraní ehm, práve podnecovala mnohé konflikty, ktoré vedú k utekaniu, k tomu, že ľudia utekajú. Dodávky zbraní do Kataru, Saudskej Arábie a podobných štátov. Potom tieto režimy utlačajú vďaka týmto zbraniam vlastné obyvateľstvo. Takisto Turci bojujú proti Kurdom s nemeckými zbraniami. Saudská Arábia takisto vedie s nemeckými zbraniami vojnu v Jemene a Egypt bombarduje vlastné obyvateľstvo údajne preto, aby bojoval proti terorizmu. Pre mňa je toto veľké pokritectvo. Na jednej strane vytvárame dôvody, prečo ľudia musia utekať, ale potom sa necháme oslavovať, e, keď pomáhame tým utečencom. Ďakujem. Pán Castaldo, jedna minúta. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Prešlo už viac ako rok a pol, odkedy sme hovorili o predchádzajúcom dokumente, o e, spoločnej pozícii, o vývoze zbraní. Avšak vývoz zbraní neustále narastá a samozrejme smeruje do režimu, ktorý majú veľmi pochobný, pochybný režim, pochybnú demokraciu a Saudská Arábia, Egypt. A práve Saudskú Arábiu sme žiadali o tom, respektíve sme požadovali, aby na Saudskú Arabiu bolo uvalené airbag. V mojej krajine, v Taliansko, sme boli e, svetkami e, obrovský náraz vo vývoze e, zbraní ktorý narastol na 427 miliónov za minulé rokov. Bomby padajú na jameň a nie len tam zomierajú civili, zomierajú e, deti. A všetci máme ruky špinavé od krvi. Tento vývoz prebieha e, pokritecky bez nejakého rešpektu. Ďakujem pani Bodil Valera, že zobrala aj môj pozmeňovací návrh a prijala ho. Musíme e, pomôcť víťazstvu mieru. Ďakujem, pán Lebreton, máte slovo. Merci, monsieur le Ďakujem, pán predseda. Národná obrana je národnou kompetenciou a tak to má i zostať. Každá krajina má právo mať vojenskú obranú technológiu na obranu a má mať právo e, slobodne e, exportovať tieto zbranie. Treba mať určité zábezpeky, aby sa tie zbranie neobratili proti nám priamo alebo prostredníctvom teroristických organizácií. Takže správu Valero schvaľujem, keďže je ona hovorí o užitočnosti zmierovania eh, alebo teda koordinácie v rámci EÚ, eh, vrátanie Spojeného kráľovstva. Ďalej sa tu hovorilo o, o predaji do Sádskej Arábie. Správa Valáro je do určitej miery škandálom, keď sa hovorí o moci eh, autorizovať zo strany EÚ členským krajinám, či môžu vyvážať zbrania alebo nie. To je proti národnej suverenite a preto budem hlasovať proti. Pani A- Mari. Keď sa hovorí o národnej obrane a vy ze zbraní nemôžete tu povedať čokoľvek, treba dnes pripomínať, že veľké vývoz e, krajiny, veľkí exportéry z EÚ rešpektujú osobitne presné normy medzinárodné a európske. A určité krajiny, aj Francúzsko, majú národné normy, tie sú ešte prísnejšie než európske. Ďalej si treba pripomenúť, že keď hovoríme o tejto téme, konvergencia medzi záujmami krajín, ktoré čelia terorizmu a v boji proti obchodovaniu v súvislosti s destabilizáciou e, určitých krajín v svete, kde konflikty sú lokálne, ale e, neskôr e, internacionalizované, je nevyhnutné, aby ne, nemôžeme e, odmietať, zamietať krajinám právo brániť sa, keď zdieľajú rovnaké hodnoty ako my. A priori zamietnúť vývoj zbraní, ktoré tu niektorí navrhujú, to je veľmi ideologická pozícia. O, o, zamietnúť krajinám právo ob, obhajovať, brániť sa je slepou, slepým uh, prístrojom, ktoré odopiera občanom právo sa e, brániť. Striktná kontrola áno, to je právne, morálne e, požadovateľné, ale zamietnúť vývoz v mene pacifistickej utopie už tak to je otvárať e, bránu a cestu iným, ktoré nemajú také škrupule ako my. Pani Mari, modrá kartička na vašu adresu. Pani poslankyňa Lunáček. Ďakujem. Pani Alimari, hovoríte o tom, že táto správa je pacifistická a že členským krajinám nemôžeme zakazovať vývoz zbraní. Spoločná pozícia EÚ k vývozom zbraní tu prijali členské krajiny, vlády e, členských krajín, aj francúzska vláda. A tu je 8 kritérií, na základe ktorých nesmú krajiny vyvázať zbraň, napríklad keď tieto krajiny sú vo vojne. A Saudská Arábia je vo vojne s Jemenom. Tam sa bombardujú civilné ciele, trhoviska a, a obyt, e, obytné zóny. Sú tu tisícky mŕtvych, zranených v tejto krajine kvôli vývožom zbraní aj z Francúzska, Nemecka, dokonca možno aj z Rakúska a Veľkej Británie. Je to podľa vás legitimne povedať, že to je pacifistický nonsens? Veď tu ide o ľudské životy a tu sa podporujú vojny. Eh, a parola, monsieur, madame. Máte slovo, eh, pani poslankyňa, ale zapnite si prosím mikrofón. Merci. Je dis Poviem vám, pani Lunaček. ja viem, čo je vojna. A ako ministerka obrany som bola v, kraj, v krajinách vojnových konfliktov a videla som, čo sa tam deje. To viem a pokiaľ ide e, o vašu otázku, sú tu dva elementy. Prvý je ten, týkajúci sa kritérií. Áno, krajiny si stanovili kritéra, hlavne krajiny európske. A poviem vám, že Francúzsko bolo tou krajinou s najprísnejšími e, kritériami na svete. To je prvá vec. A pokiaľ ide Saudskú Arábiu, hovoríte o nej veľa. Pripomínam vám, že predsedám delegácií e, pre vzťahy EÚ s Perským zálivom. Ak o nich hovoríte, hovorte prosím aj o Iráne, a o tých, ktorí v podstate spôsobujú toľko škôd na populácii, pozrieme sa na tie správy, sú z iných krajín, nie sú to Saudská Arábia. Treba zdôrazniť, že koalícia všetkých arabských krajín z Perského zálivu intervenovala na základe legitímnej jemenskej vlády. Takže vy chcete povedať, že podporujete rebelov proti legitímnym vládam, pretože to je otázka, ktorú kladiete. Teraz má slovo Anna Gomes, nech sa páči na minútu. Podporujem to, čo povedala pani Lunaček, čo povedala pani Aliomari a chcem pripomínať, pripomenúť, že toto spoločné, e, e, táto policia sa nestala spoločnou nie kvôli Francúzsku za jeho predsedníctva. Ďalej chcem dodať, že pokiaľ ide o vývoz e, zbraní z EÚ, je to, stav e, vyzerá tak, ako vyzerá, pretože určité krajiny systematicky prekračujú tieto kritéria a ten problém vývoza zbraní smerom k Saudskej Auravi e, e, vo februári 2016 vidíme otázku embarga a môžem hovoriť o viacerých príkladoch, nezabudnime i na iné prípady, kde ide transfer zbraní bez toho, že by sme sa zaoberali povahou režimov, konflikty, represie, hrozby, naša bezpečnosť, európska bezpečnosť, pretože krajiny zbranie vyvážané do tretich krajín sa cez obchod zbraní vracajú do Európy. Tak to vyzerá vo Francúzsku. Treba vytvoriť určité nezávislé kontrolné inštancie s notifikačnými e, kontrolami a sankciami je súrne, aby sme mali kontrolu po vývoze, aby veci neboli reexportované v smerom ku krajinám, kde sa spoločné pozície nerešpektujú. Je dôležité, aby e, Spojené kráľovstvo po Brexite zostalo naklonené v spoločnej pozícii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. K tejto konkrétnej otázke je veľmi jednoduché byť populárny, respektíve populistický. Zbranie sú hrozné, zabíjajú ľudí a preto by sme mali zakázať vývoz zbraní. Bodka. Avšak vývoz vojenského materiálu je otázka bezpečnostnej a obrannej e, politiky. A e, v prípade obrannej a bezpečnostnej politiky nemôžeme nachádzať jednoduché pravdy otázka kto, čo, komu, kedy e, predáva, musí byť hodnotené na e, jednotlivých prípadoch, na prípad od prípadu. Otázka je, kto o tom bude rozhodovať. Vo Švédsku iba málo politikov e, by povedalo, e, že by chcelo iný režim, než sa rozhodne vo Švédsku, kam a kedy a čo, aké švédske zbranie vyvezieme pri tomto hlasovaní však e, tí, čo sedia na zelených a červených kreslách, hovorili, že ty, takéto vývozy by mali byť kryté sankciami. Ale to znamená zbaviť sa e, čiastočne svojej nezávislosti a suverenity v prípade obrannej a bezpečnostnej e, politiky. Avšak branná bezpečnostná politika nie je e, ako kabát, ktorý si dáte dole, keď vám je nepohodlný. Ja som presvedčený o tom, že musíme urobiť viac, keď robíme, ako robíme v spolupráci so zbrojárskymi e, firmami. A to aj v prípade vývozov. Pán Fielner, máte modrú kartu, akceptujete ju? Pani e, Valero, ktorá je zároveň aj spravodajkňou. Nech sa páči vaša otázka. Čo sa týka otázku, kde ste našli túto úlohu, že Švédsko nebude e, rozhodovať o svojich vlastných e, vývozoch. Táto otázka je na minimálnej úrovni. To je to, na čom sme sa dohodli, že budeme spracovať na minimálnej úrovni. A vy veľmi dobre viete, rovnako ako ja, že e, vo Švédska pokračujeme v regulácii vývozu robí to vaša strana, robí to naša strana, s tým súhlasí. Nikde nie je napísané, že zastavíme eh, vývozov. Nech sa páči, odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Nespomenuli ste ten najdôležitejší rozdiel o spoločnej pozícii a o tom, čo žiadate. A to sú sankcie. Eh, to znamená, eh, že Eh, ak eh, tieto sankcie majú fungovať, tak to na, základe odlišného posúdenia tie krajiny, ktoré majú iný pohľad na, na túto záležitosť, eh, budú musieť potom takéto problémy riešiť na medzivládnej úrovni. Som si istý, že toto by sa malo riešiť na medzinárodnej úrovni. Pretože členské štáty rovnako ako ja, sú presvedčené o tom, že suverenita je nesmierne dôležitá. Nikdy nepodpíšu medzinárodné sankcie. Ďakujem veľmi pekne, pani Post. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Začnem tým, že poďakujem eh, spravodajkým Budil Valero ako aj za túto iniciatívu. Sme presvedčení, pacifisti ako ja nechcem hlasovať za žiadne zbranie v akejkoľvek e, podobe. Avšak samozrejme som za lepšiu a hĺbkovejšiu kontrolu vývozu zbraní z EÚ. Bolo tu napísané, že vývoz zbraní predkvitá 17. júna OSN prijalo historické rozhodnutie o zákaze všetkých jadrových zbraní. Bolo to práve mierové hnutie a hnutie žien, ktoré za to bojovali. A mnohí ľudia eh, si mysleli, že to nebude možné, že takýto zákaz nikdy nebude fungovať. Avšak tí pesimisti sa mýlili. Je možné zrušiť zbranie a to je spôsob, ako meníme pohľad na vec. Feministickou víziou, e, mierovým, e, mierovou víziou sveta, ktorý je plný dialogu. Ďakujeme veľmi. E, pán Parňo, máte slovo, nech sa páči. Nejde iba o to, že nestabilita je príliš nebezpečná, to je jasné, ale my musíme vybudovať aj Európu, ktorá bude Európou obrany. Dnes je to potreba, nielen možnosť a musíme zrealizovať túto obranu Európu v súlade s našimi hodnotami. Máme za to zodpovednosť, musíme vytvoriť e, obranú úniu. Už sme urobili za posledný rok obrovské kroky vpred. Náš parlament toto všetko musí podporovať. Pretože v takomto svete, v ktorom žijeme, musíme skladať účty a preto správa Valero žiada oprávnenie E, kontrolu vývozu zbraní a väčšiu transparentnosť tohto sektora. Potrebujeme obranú Európu, ktorá nás bude chrániť. E, občania musia dôverovať Európe, že sa postará o kolektívnu bezpečnosť. To je teda naša európska, naše európske posolstvo dnes. Nech sa páči teraz pán Koferaty. Sergio na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som úprimne presvedčený o tom, že Európa potrebuje nové, prísnejšie pravidlá, ktoré by boli účinnejšie, ktoré by sa týkali e, kontroly vývozu zbraní. Tento mm, prípad, e, ktorý máme pred sebou, e, dokumentuje niekoľko prípadov z minulých rokov. A na jednu sme sa odvolili aj dnes. A je tu povolené vývoz 28 členských krajín. A tá druhá záležitosť by sa však e, zaslúžila väčšiu pozornosť, pretože je často e, prehliadaná. E, pretože tu časté porušovanie osmých kritérií, ktoré by mi by sa malo riadiť nákup a predaj zbraní zo strany nákupcov i predajcov. Bez nových pravidel, bez nového sankčného systému, ktorý by si zaslúžil tento názov, nemôžeme e, náležite chrániť mier. Avšak to nič nemení na zodpovednosť e, za to, e, ktorí majú tí, ktorí predávajú zbranie za to, že vyživujú vojnu. Preto je nevyhnutné. Ďakujem veľmi pekne. A pán Frunzulica, nech sa páči. Uh, dear colleagues, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, je nesmierne dôležité mať e, konzistentnú implementáciu spoločnej pozície, ktorá je zásadná e, pre nás, aby sme si zaslúžili dôveru ako e, vývozca zbraní. Kontrola by mala byť transparentná a účinná zo strany všetkých účastníkov, preto by sme mali brať do úvahy právnu záväznosť návrhu týchto minimálnych kritérií. Myslím si, že implementácia e, spoločnej e, pozície spoločných kritérií a zlepšuje aj e, systém kontroly vývozu zbraní na európskej úrovni zo členských štátov 28 pretože sme videli veľký nárast medzi rokmi 2012 a 2016 a samozrejme podporujem veľmi tvrdého sankčného e, mechanizmu e, pre tých, ktorí by neplnili základné požiadavky z spoločnej pozície. Dobrý deň a teraz zahajujeme postup spontánnej rozpravy, keďže aj pán Lic ako prvý. Vážená pani predsedajúca, e, vážená spravodajkňa, hovoríme teraz o implementácii spoločnej pozícii z roku 2008, ale nezaznamenali sme tu žiadny e, pokrok. Videli sme, e, že tieto záväzné e, požiadavky a minimálne kritéria neboli plnené pôvodne členskými štátmi a nebol prijatý ani žiadny štankčný mechanizmus voči tými, ktorí ich porušovali. Preto by sme mali prijať zbraňové embargo voči Saudskej Arábii to znamená, že by sa všetci mali zjednotiť na tomto pozícii eh, pri eh, vývoze eh, zbraňových systémov, ako povedal Martin Schulz. Nie je možné jednoducho, aby niektoré členské štáty vyvážali do týchto krajín zbrania a iné. Nie. CDU síce nepovažuje nič, avšak SPD by chcelo znížiť e, tento vývoz. Ďakujem veľmi pekne a to musí viesť jednotnej politike v celej Európe. Ďakujem veľmi pekne. Pani Konečná. Ešte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegyne, vážení kolegovia. Predložená správa ukazuje, v akej nebezpečnej situácii sa nachádzame. V súčasnej dobe vidíme najväčší objem transferu zbraní od skončení súdenej vojny. EÚ je druhým najväčším vývozcom zbraní a 86% končí na e, Blízkom východe, ktorý je e, rozdelený vojnou. Správne sa konštatuje, že niektoré členské štáty uzatvárajú strategické partnerstva so s krajinami, kde sú porušované ľudské práva. Avšak v e, správe chýba e, výzva na zniženie objemu peňazí na zbrojenie. Dúfam, že si tu nikto e, neplatí, že platí výrok amerického prezidenta Busha, že čím viac vojakov, tým viac mieru. My sme ako EÚ nositeľem nositeľia Nobelovej ceny mieru a zároveň sme druhé na najväčším životom. A ďakujem. Pán Sinadinos? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Zbrojný priemysel tvorí veľmi významný príspevok do ekonomík jednotlivých členských štátov. Takže je tu veľmi významná otázka konkurencie schopnosti jednotlivých členských e, štátov, ktoré sú zároveň však zaangažovaní v mnohých e, škandáloch e, pri plnení rozličných zbrojných zmluv. Avšak počas diskusie sa nám asi nikdy nepodarí nájsť riešenie, pokiaľ budeme tvoriť ekonomické bariéry jednotlivým členským štátom pokiaľ budeme pokračovať v obrannej politike, e, tak tá jednoducho v budúcnosti zlyhá. E, vidíme, že tu nie je správny, správna orientácia na obranu. Hm. Hm. Hm. Napríklad pri konflikte Turecko a Cyprus, e, pán Donano. Pani predsedajúca, je nás tu veľmi veľa pacifistov, ale nesmieme byť zároveň ani naivní. A z toho dôvodu naozaj vítam vyváženú správu pani Valero. Zdôrazňuje viacero mm, veci, ktoré potrebuje Európa. E, potrebujeme obranu a nemôžeme byť naivní. Vieme, že aj Čína, USA, Rusko majú veľmi konkurencie schopný priemysel. Nie sme to len my. No a e, čo tu vníma v tejto správe Ehm, sú tie kritéria pre ehm, dovozné štáty, rešpektovanie princípu pre, preventívnosti. Ehm, musíme byť naozaj veľmi pozorní, pretože určité množstvo zbraní a vojenskej technológie sa dostáva do rúk ľudí, ktorí nemajú mierové zámery. A samozrejme boj proti pašovaniu a nelegálnemu obchodu, transparentnosť transakcií a takisto transparentnosť na úrovni národných aj Európskeho parlamentu. Ďakujem pani Morvaj. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, môj štát, Maďarsko, bolo dlho vnímané v takom zmysle, že um, sme mali určitý názor na migračnú krízu a my si myslíme, že by sme sa mali pozrieť na príčiny migrácie. A príčiny migrácie e, sú e, ozbrojené konflikty a za to nie je zodpovedné Maďarsko za tieto ozbrojené konflikty. Koho nápadom to bolo e, zvrhnúť Asadov režim v Sýrii a dať zbranie do rúk určitých skupín, z ktorých mnohé sú teroristické skupiny. Možno tí, ktorí na tom zarábali. E, nech si oni zobrú sírskych utečencov. A podobná vec, koho napadlo, že v Iraku e, majú skryté zbranie hromadného ničenia. Kto profitoval z tej vojny? Kto zarobil na vojne? Možno, že títo ľudia by mali prevziať na, sebe, na seba zodpovednosť. Koho napadlo e, zvrhnúť Kadáfiho režim v Líbii? Kto zastaví teraz všetkých ľudí, ktorí prichádzajú zo subsaharskej Afriky? Je to otázka zodpovednosti. Pani Ward, nech sa páči. Nech sa, uh, máte slovo. Ďakujem. Teraz, keď uh, sa rozprávame, prebieha v Londýne medzinárodný veľtrh vojenskej techniky a zbraní je tam 1500 vystavovateľov z celého sveta, ktorí vystavajú od tankov cez pušky až po vojnové lode, všetko, všetko možné, čo spada do vojenskej technológii. Sú tam návštevy vojenských delegácií aj zo štátov, ktoré e, porušujú ľudské práva, ktoré vedú vojny. Clarion Events a britská vláda, e, ministerstvo e, obrany organizujú tento e, veľtrh, zabezpečujú jeho úspech. Ale realizuje sa tajne za zatvorenými dverami. Tento veľtrh chránia kolóny policajtov a nie je to vôbec transparentná udalosť a dokonca Organizácia je dotovaná z britskej štátnej kasy, platí to britský daňový poplatník. Ja veľmi vítam preto túto správu a páči sa mi všetko, čo tu kolegovia povedali, e, keď žiadali väčšiu transparentnosť. Ďakujem teraz pán Kaputo. Grazie, grazie presidente. Tra il 2012 e il 2016 il... Ďakujem veľmi pekne. Ten objem zbraní ktoré sa predali, dos, dosiahli naozaj e, strašlivé e, čísla, najvyššie od e, skončenia studenej vojny. A je to neustály nárast vždy pred tým predchádzajúcim pred obdobím a samozrejme v svetle spoločnej e, pozície to vyznieva naozaj veľmi pokrytecky predovšetkým voči politike na e, Blízkom e, východe. Samozrejme musíme prijať pozíciu, že sa tento politika, táto spoločná pozícia bude neustále vyvíjať podľa kritérií, ktoré berú do úvahy napríklad rizika korupcie pri vývoze zbraní. Musíme eh, zabrániť tomu, aby tieto zbranie vyživovali konflikty, na ktorých, máme, na ktorých riešení máme záujem. Eh, chceme, aby sme vedeli eh, identifikovať jednak koncové zbrania a ich konečných užívateľov. Ďakujem. Ďakujem. Ukončili sme spontánnu rozpravu a teraz opäť dostane slovo pán Masikas. Pour poursuivre ce débat. thank you very much um, uh, for this debate. Um, ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Opäť sa raz ukázalo, že vývozy zbraní sú oblasťou, ktorá je vysoko komplikovaná e, z humánneho hľadiska, morálneho, politického aj geopolitického. Ja nebudem do všetkých týchto aspektov zachádzať, ale chcem vyzvihnúť to, čo povedal Michail Daler počas rozpravy. Povedal, že EÚ zo všetkých vývozcov zbraní má najrobustnejší, najkvalitnejší systém dohľadu a kontroly vývozov zbraní, má určité kritériá, má dohľad, dozor. Máme asi najlepší systém na celom svete. A možno nie všetci to ocenia, ale je to fakt, ktorý e, musíme uznať aj tu na pôde Európskeho parlamentu. A potom sa objavili dva špecifické druhy otázok. Prvá skupina sa týkala vývozov zbraní do štátov e, blízkovýchodného regiónu, konkrétne e, do Sýrie, Saudskej Arábie, Iraku a Jemenu. Ja som hovoril o tých kritériách a kritérium číslo 2 sú ľudské práva a toto kritérium bolo použité ako dôvod na o dopretie vývoznej licencie 72 krát v roku 2015 a 89 krát v roku 2016. Možno poviete, že to nie je príliš vysoké číslo, ale je to určitý trend. As for the calls uh, to, uh, to, uh, to issue an EU... A ďalšia záležitosť embargo na vývoz zbraní z EÚ do akejkoľvek e, krajiny sveta. To bola ďalšia téma, ktorá sa objavila. Na to potrebujeme jednomyselnú <laughs> podporu všetkých členských štátov EÚ. Chcem sa poďakovať za túto veľmi užitočnú výmenu názorov. Európska spoločná pozícia um, vyprodukovala najväčší uh, pozitívny výsledok a to je transparentnosť. Dnes e, sme e, opäť zopakovali, že detailné informácie sa zverejňujú pravidelne na úrovni EÚ a sú k dispozícii parlamentnej kontrole. Ten fakt, že sa podávajú správy, ktoré môžu byť kontrolované aj spochybňované, e, to poukazuje na to, že máme príslušné orgány, ktoré sú zodpovedné. A to je vlastne tá esencia spoločnej pozície Európskej únie a táto spoločná pozícia takisto jasne hovorí, že rozhodnutia o vydávaní licencií ostávajú na úrovni členských štátov, na ich zvážení. Čiže je tu princíp národnej zodpovednosti. Spoločná pozícia EÚ ale e, žiada väčšiu konvergenciu a zavádza napríklad výmenu informácií a ďalšie aspekty konvergencie. Ešte to nie je dokonalé, ale e, pri revízii spoločnej pozície členské štáty podporili ďalšiu konvergenciu. Väčšia parlamentná kontrola na európskej aj národnej úrovni, ktorá sa žiada v správe predsedu, môže ďalej viesť ešte k ďalšej konvergencii. No a na záver ešte raz chcem zopakovať, že ďakujem za túto parlamentnú prácu na e, tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem. A teraz pani spravodajkňa, pani Bodil Valero, na záver. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Rozpráva ukázala, že tie naše perspektívy môžu byť veľmi odlišné, ale že túto tému všetci považujeme za dôležitú. Pán Van Orden sa stiažoval, že nehovoríme v tejto diskusii o zvyšku sveta ale uh, hovoríme o európskej kontrole vývozu zbraní. Hovoríme teraz o európskych zbraň, e, vývozoch zbraní, nie o vývozoch iných štátov. A ako som už hovorila predtým, nehovoríme o zastavení všetkých vývozov, nehovoríme ani o tom, že štáty by mali stratiť právo na vlastnú obranu. Zdá sa, že mnohí poslanci v tomto parlamente to vnímajú tak, že toto hovoríme v správe. Ale ja vás prosím, ešte raz si prečítajte túto správu pred zajtrajším hlasovaním. Spomenula som už tú spoločnú pozíciu. Spoločná pozícia je dobrá legislatíva. Som o tom presvedčená, ak je dobre využívaná. My sa domnievame ale, že kritéria sú porušované v mnohých prípadoch. Hovorí o tom štúdia. Je to tak podľa, podľa Koarmu? A členské štáty sa domnievajú, že oni majú ešte prísnejšie pravidlá, ako e, žiada spoločná pozícia. A to je veľká otázka. Je to naozaj tak? Francúzsko hovorí, že má najprísnejšie zákony a pravidlá. Poučala som aj, že Spojené kráľovstvo má najprísnejšie e, pravidlá, kritéria. Švedsko to takisto hovorí, ale je jedno, kto ich má. Musíme sa tých pravidel držať, tých pravidel, ktoré sme si sami schválili. Áno, môžete mať prísnejšie pravidlá, ako žiada spoločná pozícia, ale nesmiete mať menej prísny, prísne pravidlá v národnej legislatíve. Máme takisto dohodu o obchodovaní so zbraniami a je tam článok, ktorý nespomína ani spoločná pozícia, ani švedské zákony. A tento článok sa týka rodového násilia to patrí do oblasti ľudských práv a je to kritérium, ktoré e, v tej zmluve je explicitne zahrnuté, ale v našich e, pravidlách nie je. A dúfam, že v budúcnosti sa tam dostane.